úlohu. Myslím si, že je to nevyhnutné v tomto období, e, lebo už sa nenachádzame v podejtonskej ére, ale sa, nachádzame sa v európskej ére. Ďakujem, pán komisár. Dostala som jeden návrh uznesenia na ukončenie tejto rozpravy. Rozpravu končím a hlasovať sa bude na poludne zajtra. Dostala som aj nomináciu z nezaradených e, do e, výboru pre výrobu ITRE pán Kovač, pokiaľ nebudú predložené žiadne ďalšie e, návrhy, tak tento návrh sa bude považovať za schválený. Týmto odračujem naše rokovanie až do 9. hodiny večer. Ďakujem.